Uh, Vážení kolegovia, budeme pokračovať v našej schôdzi. Srdečne tu vítam komisárku Bulc na výbore Envy. Dnes ide o diskusiu po výsledkoch generálneho zhromaždenia ICAO. Eh, skončilo sa 7. oktobra v Montreali v Kanade, čiže my sme E, netrpezliví, chceme počuť, ako to bolo na e, valnom zhromaždení. Ide o systém GMBM a taktiež náš výbor si chce vypočuť to, aké kroky chce prijať komisia po tomto valnom zhromaždení a rozhodnutí. Výsledok tohto zhromaždenia je zásadný pre budúcnosť legislatívy Stop the Clock, eh, vďaka čomu medzikontinentálne eh, lety majú byť vyňaté zo systému obchodovania s kvótami ETS, ale iba do 31. decembra 2016. Je to zásadná legislatíva pre parlament. Minulý mesiac boli eh, tri misie na zasadnutiach ICAO. Išlo o to pozorovať rokovania o systéme GMBM. Boli sme aj na tom e, zasadnutí, takže nech sa páči, pani e, komisárka, máte slovo na úvod. Ďakujem pekne, ďakujem za príležitosť prísť sem a obrátiť sa na vás s informáciami tak krátko po e, udalostiach v Montreali minulý týždeň. E, sme e, rozhodli o, o tom, že e, budú vyňaté tieto E, táto forma dopravy z ETS. Bolo to kľúčové. Ja som e, viedla európsku misiu a naozaj e, to bola historická dohoda. Ja som mala skutočne pocit, že sme všetci jednotní a aj susedné krajiny stali po našom boku. Táto dohoda ktorá zahrania 191 krajín celého sveta, bola možná, pretože sme boli jednotní a pretože sme skutočne dokázali, že vieme byť solidárni. A dúfam, že budeme budovať na týchto naozaj dvoch dôležitých pilieroch. Príliš dlho medzinárodné e, teda emisie z e, medzinárodnej letecké dopravy e, boli niečo, o čom sa mm, mlčalo. Tento systém GMBM globálne opatrenia postavené na trhu. To je opatrenie na boj proti emisiám práve z medzinárodnej leteckej dopravy. Nebudú žiadne zvraty o 180 stupňov a to je pre vás dôležité. Európa neustále sa zasadzovala za globálnu koordinovanú akciu na mm, zmiernenie rastu emisí. Táto bezprecedentná dohoda otvára novú kapitolu v oblasti E, medzinárodnej leteckej dopravy a je to taktiež spôsob pristupovať k emisiám v takto špecifickom odvetvi na globálnej úrovni. Ja chcem zdôrazniť niekoľko e, bodov v tomto štádiu. E, robíme to, čo slúbil predseda komisie Juncker teda, že berieme klimatické zmeny a boj proti nim vážne. A e, budujeme na historickej dohode z Paríže Čiže chceme dekarbonizovať e, dopravu a platí to aj pre e, letectvo. Celkovo ide o e, mobilitu s nízkymi emisiami. Poviem však niečo podrobnejšie. Tento systém GMBM je dobrým výsledkom, pretože je globálny a opatrenia zohľadňujú CO2 emisie, Eh, pre lety zo všetkých 191 eh, eh, členských krajín ICAO, žiadna diskriminácia, ku všetkým leteckým spoločnosťam sa pristupuje rovnako. Je to férovo, férové, pretože sa zohľadňujú ekonomické a rozvojové rozdiely medzi krajinami a vychádza to z leteckej činnosti a nie zemepisu. Krajiny, ktorý, ktoré majú malý dopad na eh, medzinárodné letectvo, budú vyňaté, ako napríklad Afganistan a podobné krajiny. Sú tu eh, jasne zadefinované kritéria, bude to záväzné od roku 2027. A ja som rada, že sme tento bod boli schopní eh, obhajiť. Čiže záväzná dohoda. V prvej fáze od e, roku 21 do 26, 65 e, krajín sa zapojí dobrovoľne. Všetky členské krajiny sa do tejto fázy zapoja. A zúčastnené krajiny, 18 z 20 krajín s najväčším objemom leteckej dopravy. V druhej fáze po roku 2027 e, bude už účasť povinná s výnimkou tých, ktorých som už uviedla, teda Eh, kde eh, skutočne ten dopad je malý, najmenej rozvinuté krajiny alebo s veľmi malým objemom leteckej dopravy. Od roku 2027 hlavné eh, krajiny budú zahrnuté, čiže nedôjde k pokriveniu konkurencie a rovnako sa bude pristupovať ku všetkým leteckým spoločnostiam, takže je spravodlivé povedať, že zhruba 80 emisí nad úroveň z roku 2020 to e, by malo byť zvládnuté do roku 2035. Dohoda obsahuje aj e, silnú reviznú doložku. To ma tiež veľmi teší. To sme tiež obhájili zaručí toto, že pravidelne budeme mať príležitosť e, zlepšovať systém GMBM, aby bol odolnejší a ešte ambicioznejší v súlade s cieľmi Parížskej dohody. EÚ e, ponúkla e, finančnú a technickú pomoc na posilnenie kapacít na najmenej rozvinutých krajinách, tak aby žiadna nemusela zaostávať. Budú e, tu povinnosti monitorovať a podávať správy od roku 2019 pre krajiny. Myslím, že Parížská dohoda nám dohodla veľmi výrazne Paríž všeobecne zohral kľúčovú úlohu. Táto dohoda je skutočne prvou e, globálnou dohodou a okrem úsilia EÚ medzinárodné letectvo aj lodná doprava sa však v parížskej dohode nespomínajú, aj keď ja som si to želala ale medzinárodná organizácia ICAO aj pre námornú dopravu e, sa zaoberajú e, otázkou emisí, ktorých je stále viac. Ale vďaka Parížu máme potrebný elán a tak teda bolo možné sa dohodnúť na e, valnom zhromaždení ICAO a dúfam, že rovnaké sa podarí aj v oblasti námornej dopravy a potom e, to e, so sebou pritiahne, potiahne ostatné e, odvetvia dopravy. Tam by mali byť tie plány ešte záväznejšie. Minulý štvrtok sme sa dohodli a je to prvý krok na zníženie emisí z leteckej dopravy. Prvý krok. A cieľ by sa mal dosiahnuť v priebehu rokov aj vďaka revízii systému GMBM. To je dlhodobé ciele v súlade s dohodou z Paríža. Takýto prístup postavený na trhu nebude stačiť, ak skutočne chceme znižiť emisie z leteckej dopravy. Čiže okrem eh, opatrenia, okrem GMBM by mali zahrňať aj zlepšenie leteckých technológií. To je výzva pre priemysel, aby eh, mali aj eh, ciele v oblasti zeleného priemyslu. Myslím, že sme pripravení. A potom operatívne zlepšenia, tu sa už spravilo veľa, investovalo sa e, veľmi veľa prostriedkov a, a e, e, máme už dobré pro, produkty, ktoré zlepšia, pom, pomôžu zlepšiť operácie a taktiež rozvíjať udržateľné alternatívy pre letectvo. Napríklad biopaliva by mohli zohrávať v prechodnom období dôležitú úlohu. A viete, že pred pár týždňami Európa spustila prvé vodíkové lietadlo na svete eh, a dúfam, že budeme môcť na tom budovať na celosvetovej úrovni. My sa teraz zamýšľame nad dopadom tejto dohody aj v rámci Európskeho systému obchodovania s kvótami pre leteckú dopravu. Eh, v roku 2017 sa rozhodne o ďalších krokoch a komisia teraz hodnotí všetky E, možnosti v rámci ETS a to, čo nás poháňa, je hlavne snaha dosiahnuť e, klimatické ciele EÚ. Už teraz môžem však povedať, že zásady sú jasne stanovené, jasný monitoring, nedvojité započítavanie a solidnosť, ktorá musí ostať nezmenená aj v budúcnosti. Napriek tomu, že sa nevyjednávalo ľahko a samotná dohoda už je úspechom, toto nie je iba začiatok. Teraz pôjde o to mať technické pravidlá, pravidlá pre uplatňovania. E, nie na všetkom sa dohodlo minulý týždeň, ale predsa len je v uznesení rámec, čo sa týka dizajnu, aj monitorovania, e, výkazníctva, overovania a e, napríklad spôsobu merania. Ale systém GMBM by mal skutočne byť e, operatívny od roku 2021 a malo by to byť prebrané na národnej a európskej úrovni a taktiež sa konzistentne uplatňovať. Je to teda prelom a my chceme naďalej byť globálnym aktérom, tak aby to, na čom sme sa dohodli, sa stalo aj realitou. A tu počítam s vašou podporou, teda, že spoločne budeme príjmať tie dodatočné ambiciózne ciele a že budeme ďalej konštruktívne dosahovať ciele, ktoré sú súčasťou našej spoločnej európskej agendy. A ešte na záver, vážení Poslanci, poslankyne Jonkorová komisia z klimatických zmien rastu a pracovných miest spravila politickú prioritu. A letecká doprava je kľúčová pre, aj kvôli medzinárodnej konkurencii. E, odvetvie, ktorému sa bude dariť, e, zaručí e, konkurencieschopnosť a vzájomnú prepojenosť. Preto v decembri komisia spustila stratégiu pre leteckú dopravu. Ide o to rozvinúť tento spôsob dopravy v nadchádzajúcich 10 ročiach. Ja nechcem, aby bolo čím ďalej tým viac letov v Európe, ani nechcem, aby lety boli tak eh, drahé, že sa opäť eh, stanú mm, niečím vyhradené iba pre eh, elitu. Ale minulotýžňová dohoda znamená, že udržateľnosť sa bude musieť týkať každého jedného letu a hlavný aktéry už budú e, postavení na rovnakú úroveň kvôli práve tejto dohode. Takže vážený prítomný, som si istá, že možno, že by ste niektorí chceli ambicioznejšiu dohodu na zniženie emisí. Vedzte, že EÚ naozaj chcela viac a e, my sme sa snažili e, dosiahnuť viac ako napríklad v roku 2013, ale predsa len sme rešpektovali naše červené čiary a to je dôležité a budeme naďalej e, pracovať tvrdo na tom, a e, aby sa to zlepšilo formou revízia. Môžeme byť pyšní na to, že EÚ prispela k týmto odvážnym krokom, teda že máme globálnu dohodu a je to začiatok dekarbonizácie e, civilnej leteckej dopravy ja sa chcem poďakovať aj výboru TRAN a ENVY za podporu a ďakujem. Echoed, I hope I said it right, uh, from the ENVY committee and maps Jean Nielsen, Jens Nielsen and Andor Deli from the TRAN committee who were part s výborov Envy a Tren boli e, spolu s nami v Montreali, ale prispeli aj mnohí ďalší poslanci, poslankyne z týchto oboch výborov, pretože sa do toho vložili tak na národnej úrovni a vždy v najlepšom záujme EÚ. Všetkým sa chcem teda poďakovať. Teším sa hlavne na ďalšie kolo a dúfam, že budeme rovnako úspešní. Ďakujem pekne za tento úvod, pani komisárka. A teraz by sme dali slovo najskôr e, koordinátorom a potom niektorí členovia výborov. Peter Líze. Ďakujem Giovanni. Chcem sa poďakovať aj pani komisárke, všetkým na komisii v členských krajinách a hlavne našim kolegom z parlamentu, ktorí sa angažovali v Montreali. Hovoríme o dôležitej otázke. Minulý týždeň sme ratifikovali Parížskú dohodu a Manfred Weber povedal, že to je asi z, najväčšia, z najväčších víziev, e, pre stojí ľudstvo, boj proti klimatickým zmenám. Častokrát sme počuli, že letecká doprava má iba malú zodpovednosť na emisiách ale ak by sme nič nespravili, tak by tie emisie len rástli. A keď sa pozrieme na Parížskú dohodu, tak e, je 192 krajín, e, pardon, 129 e, krajín, keď si zoberieme ich emisie, tak je to tak veľa ako emisie z, leteckého, z leteckej dopravy. Sú tam možno, že nie USA, ale každopádne Katar a Singapur čo sú už dosť veľké letecké e, veľmosti, e, mocnosti. Takže e, to tie letecké doprave a misiach nie je dostatočne silný argument. Bol to vždy dôležitý cieľ pre všetkých nás zainteresovaných v Európskom parlamente. Mm, bola to možno istá dohoda, ale minulý štvrtok sme v pléne Eh, uznesenie o COP22 v Marrakeši. Bolo to prijaté viac menej v nezmenenej podobe minulý týždeň. Teda ten obsah bol akýmsi sklamaním, teda aj výsledok potom môže byť len sklamaním, pretože nejde o skutočné zníženie emisí to by bolo potrebné na boj proti klimatickým zmenám. Sú tu veľké otázky o tom, o tom kompenzačnom mechanizme, či skutočne funguje, či je v prospech životného prostredia. Vo veľkých priemyselných krajinách sa to práve ruší v rámci ETS. A na rozdiel od toho, čo sme počuli od ICAO, eh, až od roku 2027 bude záväzný cieľ preto by sa teraz dalo povedať, je to strašné, odmietnime to a prejdeme na ďalší bod programu. Možno, že riadne uplatňovanie pôvodnej smernice, to by som neodporúčal. Musíme stavať na tom, čo teraz máme, pretože dosiahnuť to bolo dostatočne ťažké, ale dôležité je mať aj iné možnosti, aby e, sme zachovali systém ETS v Európe a ak to bude potrebné, aj rozvinúť e, v zmysle akéhosi kompromisu medzi pôvodnou smernicou a legislatívou Stop the Clock. Takže by bolo dobre, keby ste nám to ešte raz potvrdili, pani komisárka. Minulý týždeň sme spolu hovorili a jasne ste povedali, že tu v žiadnom prípade neustúpite, e, v žiadnom prípade sa EÚ nezriekne ETS. EPP sa zaoberala otázkou ETS. Vypracovali sme dokument spolu s kolegom aj z priemyselného výboru a pre leteckú dopravu, pre vnútroeurópske e, lety sa chceme priblížiť cieľom e, tomu, čo platí v e, oceliarskom priemysle Napríklad železničná doprava e, je zahrnutá do ETS. Na konkurencii mi záleží aj v prípade leteckej dopravy, ale keď tu hovoríme o napríklad troch centoch, tak e, pri oceli a železničnej doprave je to úplne e, iná suma, takže treba to nejak trošku priblížiť, možno, že nie okamžite, ale aspoň sa o to pokúsiť. Teraz medzinárodná letecká doprava a EU ETS systém, tam to nie je ľahké, asi nie je dôvod teraz sa vrátiť k plnej implementácii, takže musíme sa dohodnúť na zmene legislatívy, pretože v legislatíve sa hovorí od roku 2017 a mm, pokuty od roku 2018 ETS odtedy má platiť aj pre medzikontinentálne lety, to by nebolo vhodné, preto potrebujeme zmenu. USA sa teraz e, dobrovoľne podielajú, budú od roku 2021 mnohí iní. Čína hovorí, že sa e, zapojí, ale nechcú nejako ohroziť svoj hospodársky rast. Uvidíme, čo teda spravia. A ešte jedna otázka, na ktorú možno nemusíte dnes e, odpovedať, je to skôr básnická, rečnická otázka. Ak Čína, USA, Katar Singapur veľké letecké mocnosti od roku 2021 e, dobrovoľne sa zapoja do tohto systému ICAO, e, čo ich by ich malo motivovať. A sú niektoré e, bohaté krajiny, ktoré sú v prílohe 1 Parížskej dohody a tie sa nezapájajú. Aký máme my mať dôvod USA, Číne a ďalším ponúka dohodu, teda navrhovať, aby ICAO nahradilo e, európsku e, úpravu, ale ako sa e, potom postaviť k Rusku. Niečomu sa oni nezaviazali. Prečo by oni nemali byť súčasťou európskeho systému ETS? Myslím, že rozumná odpoveď na túto otázku nie je. Musíme sa zamyslieť nad tým, ako by sme mali čo najväčšie krytie v prípade doha dohody ICAO, bo inak budeme potrebovať iný nástroj. For... Ďakujem veľmi pekne za SND pani Gali. Pani Dali, ďakujem veľmi pekne za to, že nám pani komisárka ponúkla svoj vhľad a svoj uhol pohľadu eh, k dohode, ktorá bola dosiahnutá. Myslím si že zvlášť, že na, tejto, eh, na tomto výbore si môžeme povedať, že v roku 2016 bol významným rokom pre e, klimatické dohody aj e, v, e, v kontexte Parískej dohody, ale samozrejme aj stretnutia ICAO vzhľadom na vysokouhlíkové ekonomiky. Naozaj musíme dosahovať efektívnu redukciu emisí a keďže to už e, odznelo, e, v mene SND musíme byť e, opatrne, opatrne, opatrne optimistickí voči tejto dohode, pretože musíme postupne zavádzať a nie úplne vylúčiť kritérium CO2 emisí v leteckom priemysle, pretože musíme naozaj preukázať výsledky aj tu, musíme mať efektívne prostriedky aj v civilnom letectve. A otázka je, aký môžeme zabezpečiť, aby politiky ICAO e, boli naozaj v súlade s Parískou dohadou a takisto aj SD karbonizáciou dopravných systémov. Hovorím to aj preto, pretože sme presvedčení o tom, že tá dohoda v súčasnej e, podobe nepodporí redukciu emisí, ktoré sa e, vyžaduje Parížská dohoda. A preto to očakávame, aby to bola e, začiatok procesu, ktorý sa vysporiada s občianskou spoločnosťou, kde budeme naozaj rovní partneri. Áno, zdieľame váš entuziasmus a vítame ho, ale takisto Eh, hovoríme aj o bezpečnostných opatreniach v rámci ETS, takže myslíme si, že ICAO musí implementovať robustné kritéria a rozvíjať ďalšie opatrenia, keď chceme naozaj obmedziť eh, globálne oteplovanie na 1,5 stupňa Celzia. A ďalší bod, hovorili ste o eh, biopalivách. Takisto potrebujeme zabezpečiť, že akákoľvek expanzia biopaliu v letectve sa bude týkať aj kritérií udržateľnosti a mm, nesmieme sa a musíme sa vyhnúť e, takým politikám, ako bolo zaberanie pôdy e, napríklad a e, vyrúbavanie lesov. Takže takisto máme otázky, ku ktorým sme chceli bližšie vysvetlenia, ako napríklad akým spôsobom Európska komisia chce doriešiť vlastne tie medzery v ambíciách medzi e, stretnutími IKAO a cieľmi stanovenými na rok 2030 a samozrejme, akým spôsobom sa e, vyhneme aj tým škodlivým výnimkám, privilegiám určitým e, sektorom a či tieto privilegia budú odstránené a či budeme aj naďalej posilovať európsku schému obchodovania s emisiami. A samozrejme, či to bude vrátane medzinárodného letectva, pretože to je to, čo najvýznamnejšie vplýva na e, klimatické zmeny. Takže aby som to uzatvorila, častokrát máme, e, musíme e, odolávať tým opatreniam, ktoré ponúka voľný trh a samozrejme ísť cestou technologických zlepšení a samozrejme zlepšením používania biopalív na zníženie emisí. Je to pozitívny krok, avšak máme určité pochyby, či to je naozaj dosť. A bolo by zaujímavé poznať názor váš a ako aj komisie k tejto záležitosti. Ďakujem veľmi pekne. A teraz pani Julie Girling. Ďakujem veľmi pekne, pán predseda. Chcel by som sa poďakovať komisárke Bulč a oceniť prácu, ktorú vykonala Navštívila som Montreal hneď po nej a jej meno tam zarezenovalo aj vzhľadom na osobné úsilie, ktoré vynaložila. A chcel by som sa poďakovať Henrikovi Kalánovi a jeho týmu. Neviem, či je dnes s nami. Áno, niektorí z jeho týmu sú tu. A pravdepodobne sa ešte liečia z toho e, stretnutia, pretože bolo pomerne intenzívne. A chcel by som, chcel by som sa im poďakovať za všetko úsilie, ktoré e, odviedli boli sme súčasťou tejto koordinovej európskej snahy a bolo naozaj zaujímavé sledovať, ako členské štáty e, spolu, spolupracovali. A po valnom zhromaždení IKEO e, pred tromi rokmi sa situácia obrátila, pretože pred tromi rokmi to naozaj zjazvilo mnohých z nás my ako e, výbor pre životné prostredie nemôžeme byť samozrejme úplne spokojní, e, pretože e, tie červené línie boli stanovené iným spôsobom po stretnutí predsedov a tá dohoda, ktorá bola vyrokovaná. A, a boli tu aj snahy narušiť tento priebeh, avšak tomu sme sa tiež úspešne vyhli, takže ďakujem vám za to. E, čím sme teda vlastne sklamaní? Samozrejme s dvomi e, fázami. Tá e, dobrovoľná fáza, nemáme tu povinnú fázu až do roku 2027, a tento mechanizmus povinných e, systémov sa spúšťa až po roku 2027, takže je to naozaj dlhá cesta, ale musíme sa prestať nad tým zamýšľať. E, máme veľké množstvo detailov, na ktorých sme sa e, dohodli. Nebudem opakovať, čo ste povedali, ja s vami v zásade súhlasím. Ja mám obavy a naše delegácie sa obávali transparentnosti, pretože tento proces E, ide o kodifikáciu záležitostí a e, práce. To je veľmi zložité a podľa pravidel ICAO, e, zvlášť so štatutom pozorovateľa EÚ, tie opatrenia, ktoré idú proti zverejňovaniu informácií, predovšetkým, ktoré sa týkajú štátov, štáty, ktorým nie je umožnené zdieľať akékoľvek dokumenty s Európskym parlamentom. Avšak nejde iba o to, e, oni nemôžu tieto dokumenty vzdielať ani so žiadnym iným štátom, e, pretože sa od nich nepredpokladá zdieľať dokumenty, ktoré sa napríklad týkajú mimovládok. Takže ak by sme mali napredovať, myslím si, a myslím si, že ja som to hovoril aj predsedovi, e, prezidentovi IKO a on si ma úctivo vypočul, Myslím si, že sa budeme musieť e, spoliehať na komisiu, aký pokrok nastal voči tým limitom, ktoré sme si stanovili, alebo voči tým e, kľúčovým hodnotám. E, tá tretia revízia bola niečo, na čom sme sa zhodli, že je nesmierne dôležité tak pre Európsku úniu. A to bolo dosiahnuté. A takisto ten implicitný prvok nie je len tá revízia, ale je tu aj to očakávanie, že veci sa budú postupne zlepšovať a som takisto spokojná s faktom, že neexistuje explicitné znenie týchto schém. Niekedy to, čo je v týchto dohodách, je rovnako dôležité ako to, čo tam nie je. Ale ľudia už eh, spomínali kvalitu tohto a hovorili sme veľmi veľa o tom, že by sme nemali opätovne vynachádzať e, koleso a objavovať Ameriku, aby sme sledovali tie kvalitatívne e, e, kritéria. Chcem vidieť aj posúdenie vplyvu a dopadov na európsku schému obchodovania s emisiami. Uvidíme aké to bude, keď nastúpi nová vlna, respektíve tá nová fáza v januári. Pretože mnohí ľudia o tom nemajú predstavu, avšak je veľmi dôležité, aký práve tento čistý dopad a čistý efekt GMBM e, to znamená e, schéma opatrenia, ktoré, ktoré, globálneho opatrenia GMBM bude na Európu. A e, častokrát sa to niekto e, opísal ako štokholmský syndrom, že niekto sa do toho až tak úzko zaangažuje. Ale som veľmi rád, že máme túto e, veľmi účinnú schému, pretože je to dôležité pre budúci rozvoj a viem, že sa budete snažiť e, e, pokračovať vpred. Ale samozrejme, e, musíme hovoriť aj o správe, ktoré bude predkladaná tej, tomuto výboru, čo budeme robiť v budúcnosti. A táto správa nám dala určitú predstavu, určitú určitý rozsah e, o tom, e, ako by mala byť nastavená e, nastavený rozmer našej práce, ako teraz predseda bude za chvíľu buchať kladivkom, takže ja si zavriem ústa, ale povedal to veľmi správne Peter Líze a dúfam, že dosiahneme naozaj dobrý výsledok. Ďakujem. Ja sa ospravedlňujem, ale ešte máme ďalších prihlásených do rozpravy, pán Gerbrandy. Ďakujem veľmi pekne pán predseda, ďakujem pani komisárke, že tu je dnes a dovolte mi poďakovať sa vám aj v mene ALDE za prácu, ktorú ste odviedli e, napriek e, zvyšok môjho vyhlásenia bude pomerne kritický. Myslím si, že bez vás a bez e, obrovskej snahy Európskej únie by sme nikdy nedosiahli tú dohodu, ktorú sme dosiahli. A to je niečo, na čo by sme mali byť hrdí na druhej strane by sme mali eh, sa eh, zamyslieť, či to stačí v takejto podobe. Eh, takisto mm, sa mi veľmi ťažko odpoveda na túto otázku. Máme pohár, ktorý je poloprázdny alebo poloplný. Minimálne vieme, že nie je plný rozhodne. A keď hovoríme o klimatických zmenách v súčasnosti, je to veľmi zložité a náročné máme tendenciu strácať zo zreteľa eh, realitu klimatických zmien. A to vám uvediem iba niekoľko čísel. Pokiaľ chceme eh, udržať ten scenár, eh, že neprekročíme 1,5 stupňa Celzia, musíme výrazne znížiť emisie, pokiaľ príjmeme Eh, príjmeme ten cieľ 2 stupňov Celzia, je to o 20 až 30 A to je súčasných emisí. To znamená, že vystavujeme tlaku eh, všetky priemyselné odvetvia, aby obmedzovali emisie. Čo sa týka letectva, hovoríme, hovoríme o zamedzení rastu emisie a eh, o ich potláčaní. To je možno niečo iné ako obmedzovaní. Ak sa pozrieme čo vyplýva z dohode e, z Montrealu. E, ICAO sa totiž to zaviazalo v roku 2013 e, pri prijate systém, ktorý by viacej nenavyšoval emisie. Avšak E, to sa teraz zmenilo, takže IKAO si ani nedostalo tým e, slubom z roku 2013 a po jednom e, dni, pod čo sme sa tešili z ratifikácie Pražskej dohode, sme neboli schopní nájsť dohodu, ktorý by sa aspoň približoval Parížskej dohode s ohľadom na IKAO. Takže taká je realita nebudem opakovať, čo už povedali moji kolegovia. Myslím si, že tu v Európskej únie a zvlášť tu v parlamente sme veľmi v zložitej situácie. Akým spôsobom posúdime túto dohodu a čo urobíme s našou vlastnou schémou obchodovania s emisiami. A nebudem opakovať rozličné prvky, ktoré spomínali moji kolegovia, avšak bude to nesmierne zložité rozhodnutie neskôr. Mám nakoniec dve konkrétne otázky. Je pravdou, že v tej fáze, ktorá je dobrovoľná, krajiny môžu stále ešte vystúpiť počas trvania týchto 6 rokov, takže keď sa po roku e, rozhodnú, že sa im to nemôžu, môžu z toho vystúpiť, alebo existuje to nejaké záväzok, že napriek tomu, že to je dobrovoľná fáza, e, tak e, to predpokladá zotrvanie v tejto schéme. A po druhé, pochopil som to tak, že záväzok činy nie je taký silný, ako by sme ho chceli mať. Takže stále majú určitú inú interpretáciu tohto eh, uhlíkovo-neutrálneho rastu. Ďakujem, pán Eckhout. Ďakujem veľmi pekne, pán predseda, a ďakujem komisii za to, že dnes prišla a za to, že vyslovila moje meno eh, veľmi správne. A ja si myslím, aby som dodal niečo k mojim kolegom, pretože existuje tu podľa môjho názoru jednomyselný názor, ako sa dívať na túto dohodu a jej výstupy, e, či z pohľadu z IKAO e, alebo z pohľadu e, klimatických zmien. A toto sú úplne odlišné svety. V roku 2013 sme hovorili o klimatických zmien, ale v miestnosti, kde bolo IKAO, sa o tom až tak veľmi nehovorili. A to bola veľmi bolestná lekcia pre EÚ Avšak bolo vtedy jasné, že Európa predstihla túto debatu, pretože keby ste videli tú diskusiu v roku 2016, klimatická zmena bola prítomná v miestnosti a nie kvôli e, e, Európsk, e, Európskej únie, ale aj Maršalovým ostrovom Guatemala, Burkina Faso. E, to sú krajiny, e, ktoré vidia dopady klimatických zmien a nie je to teoretická debata. Myslím si, že pre tieto krajiny je to, sú to veľmi konkrétne dopady a bolo veľmi jednoznačné vidieť a bolo aj dobré vidieť, že to zmenilo diskusiu v rámci ICAO. A vždy e, sa mi páči, keď eh, Julius hovorí eh, eh, vo svojom vlastnom rodnom jazyku, pretože vždy hovorí, že ICAO je pomerne taká nejasná a zahmlená organizácia, čo je taký pekný holandský spôsob, ako používať cudzí jazyk. Ale nebolo nám umožnené vstúpiť do miestnosti ako delegácia, ktorá sa týka životného prostredia. A pritom vieme, že toto je veľmi politická záležitosť, ktorá je predmetom diskusie. Myslím si, že IKAO prišlo už ďalekú cestu, ale chceli by sme zdôrazniť to, čo Julie povedala k transparentnosti. Ak máme mať dôveru v budúci proces v rámci IKO a pri vysporiadaní sa s problémami, potom je transparentnosť kľúčová. A toto nie je momentálne na zozname priorít e, IKAL ani v ich mysliach. Výkonný výbor, predtým než začala plenárka, e, a plenárka je vysielaná naživo, avšak e, exekutívny a výkonný výbor E, sa sťažovali, že ľudia tweetovali o medzinárodných rokovaniach na úrovni výkonného výboru, lebo chceli to uchovávať v tajnosti, aby, lebo chceli vedieť, aké sú e, postoj jednotlivých krajín. A Markus hovoril, e, E, že nemáme toto tweetovať a to je e, niečo, na čo musíme popracovať, pretože pokiaľ ICAO chce získať dôveru e, v tom, ako sa vysporiadáva s týmito záležitosťami, tak transparentnosť je veľmi dôležitá. Čo sa týka dohody ako takej, kolegovia to sformulovali už dobre. Pre mňa tá veľká otázka je, vieme, že máme jednu rezolúciu o globálnom GMBM, avšak bola tu aj rezolúcia o e, klimatických zmenách vo všeobecnosti. To je iná rezolúcia a mnoho krajín mala k týmto cieľom veľké výhrady, ako Rusko a India, ktoré mali výhrady aj ku GMBM, ale takisto aj Čína, Argentina a samozrejme Venezuela ale to je súčasťou ich hry. Ale čo to znamená e, v reále? E, znamená to, že Čína nemá úplne priaznivú predstavu o tomto e, uhlíkovo-neutrálnom raste a naplňaní cieľov. A to je veľký problém, a ako sa k tomu staviete. A tu by sme chceli vedieť. A samozrejme, ako sa dostať k dlhodobým cieľom, pretože tu máme trojročné revízne obdobie, ale ten dlhodobý cieľ momentálne ešte nemáme v tom celkovom obraze. A ten konečný bod, ktorý by som chcel, pretože e, e, predseda dvíha svoje to, aj keď to robí pomerne predčasne, musím povedať. A to je samozrejme úloha pre IKAL avšak máme aj úlohy na európskej úrovni, pretože to, čo sme urobili v ICAO v Montreali, e, vytvára samozrejme to pozadie a hrací priestor a musíme na ňom začať stavať e, a e, vidíme aj tie zmeny na svete a vidíme aj zmeny domáceho prístupu k letectvu. Vrátane uhlíkovej dane, ktoré sa týka aj letectva. Čína začína svoju vlastnú emisnú schému a obchodovanie s emisiami budúci rok Takže aj vnútroštátne sa e, veci menia pre letectvo. A to už bolo na čase, a to bolo na čase aj pre Európu, že e, podniká tieto kroky. Áno, mali sme túto diskusiu, ale nepochybne potrebujeme e, rozhovor o budúcich e, krokoch, tak ako to nazývame v Európe, o domácom trhu. Takže domáca úlohu pre Montreal, ale nezabudňajme na domácu úlohu, ktorú máme my ako európske štáty. Takže základy sú postavené, ale e, samozrejme, ale nedávajme si príliš neambiciozne ciele. Ďakujem veľmi pekne koordinátori ste hovorili od 5 do 7 minút, takže teraz e, máme čas pre kolegov z VV. Takže navrhujeme, aby potom komisia odpovedala alebo regalovala len sumárne. Takže prosím, kolegovia, pridržajte sa dvoch minút. Ďakujem, pán predseda. Pani komisárka, vítam vás vo vyborení. Eh, jeden príklad z eh, Bloombergu, bol to lecka z Balky do Madridu. V, v roku 2030 eh, cena bude medzi 50 až 130 dolarov. To by znamenalo čiže 30 centov na a Zdá sa, že to je veľmi ambiciozne. Ale čo je dôležité, aby letectvo, letecká doprava e, splnila to, e, čo je potrebné, e, teda priemysel, energetika musia vykonať veľa, aby dosiahli cieľ stavený do roku 2030 a letecká doprava musí splniť svoju úlohu teda mám dve špecifické otázky a to už tu zaznelo. Aké špecifické záruky máte, pokiaľ ide, e, pokiaľ ide o tento mechanizmus? Ako Európska únia máme veľa expertízy a čo teda môžem zohľadniť? Druhá otázka. Tá sa týka E, IKO a všimli sme si problém e, transparentnosti, takže e, to je vlastne cerská spoločnosť, dalo by sa povedať, z OSN, takže tam by mali vlastne respektovať a zabezpečiť transparentnosť. Takže bolo by dobre, keby ste toto posolstvo IKO, v IKO dozdali. Ďakujem. Pán Nilsson. Ďakujem veľmi pekne. Ja som bol v Montreáli ako súčasť e, delegácie, bol som tam za výbor TRAN. Ja musím povedať, že spolupráca v Montreáli bola veľmi dobrá medzi tromi inštitúciami, komisia, parlament a tiež rada. Aj s radou sme mali dobrú spoluprácu. Myslím, že to bolo dobre znamenie, teda to, že máme dobrú spoluprácu, že sme ťahali za jeden povraz. Mali sme štatút pozorovateľov, lebo členské štáty vlastne rozhodujú Fikao. Ale potrebné je vysloviť uznanie aj členským štátom. lebo Európska únia bola schopná e, zosúľadiť e, stanoviska členských štátov. V Montreali sme prijali a uvítali to historické rozhodnutie, pretože je to poprvýkrát máme takéto, takýto globálny dohovor. Ale ako už zaznelo, je to len začiatok No a viaceré členské štáty povedali, že v následujúcich rokoch sa musíme naplno zasadiť, aby sme vytvorili tento robustný systém, na ktorý sa budeme môcť spoľahnúť, aby bol aj udržateľný. Áno, chceme znížiť emisie, to musí viesť ku inováciám, používanie biopalív, obnoviteľných zdrojov. Ak sa nám to podarí, tak potom to bude dohoda, ktorá v budúcnosti bude mať veľký význam. Ale samozrejme, to je len začiatok. Pretože sú tu aj ďalšie otázky, o ktorých musíme hovoriť. Aj tu u nás vo výbore. Teda stratégia leteckej dopravy EASA, nariadenie EASA. Ale o tom, k tomu sa musíme vrátiť v iných súvislostiach. Ďakujem, pán predseda. Eh, je dobré, že je tu pani komisárka aj tým. Pán Holo včera bol tiež vo výbore pre dopravu. Hm, aby som to zopakovala. Toto sa nedie len za posledné 3 roky. My sa venujeme týmto témam. mnohých z nás, aj pán spravodajca, sa tomu venujeme už 10 rokov. Takže myslím, pre mnohých v parlamente eh, s napätím očakáva tieto dobré závery. A samozrejme treba uznať, že toto je systém, ktorá mala, ktorý mala implementovať EÚ, ale keby to tak bolo, tak by sa to nestalo, lebo to bolo veľmi kontroverzné a e, viedlo by to k veľkému skresleniu hospodárskej súťaže a nebola na to politická vôľa. Takže mali by sme sa poďakovať kolegom vo výbore TRAN lebo áno, máme oficiálnu delegáciu, ktorá bola v Montreale v maji a tie kombinované skupiny e, pomohli dosiahnuť túto zhodu. A myslím, že pani komisárka to správne povedala. Teraz ide o technológiu. Tá môže spôsobiť túto zmenu. A my máme veľký náskok a je dobré, že AST a priemysel už niekoľko rokov pracujú na tom, aby ďalej rozvíjali tento prístup. Takže je dobré, že máme tieto projekty Čisté nebo a tak ďalej a že sa im dostáva podpory zo strany inštitúcií. Mám ale otázky alebo isté obavy. Áno, IKO nie je perfektnou inštitúciou, taká neexistuje ale myslím, že tu máme ten luxus, že si môžeme dovoliť zmeniť štruktúru IKAO. Ale to, čo je oveľa viac dôležité, sú dobré pracovné vzťahy. A to pomôže posunúť sa dopredu. A tiež e, a nie som si istá, či tomu dobre rozumiem. Teda, ak hľadáme kompromis, ktorý do istej miery bude pokračovaním e, predchádzajúcich štruktúr a čosi nové, to by bola veľká chyba. Nemôžeme dejiny vrátiť späť, nemôžeme sa vrátiť ku starému systému. To nebude fungovať. Takže buď a toho myslím vážne, vy, pani komisárka, vy ste urobili úžasnú prácu. Kritizujem vás veľmi, ale vykonali ste veľa pre členské štáty a veľmi dobre ste s nimi spolupracovali. A ja myslím, že ak v tomto nebudeme pokračovať, lebo ja si myslím, že toto je tá najlepšia príležitosť, aby sme ustanovili dobrý systém, pokiaľ ide o riešenie emisí. A myslím, že tento parlament by to mohli prekaziť, ale ja ich prosím, aby to neurobili, lebo ak to nedosiahneme teraz, tak neviem, kedy v budúcnosti. Takže ja si myslím, že musíme rokovať s tými veľkými krajinami a ja myslím, že to bude aj v ich záujme. Takže ďakujem veľmi pekne za prácu, ktorú ste vykonali. A určite sa nám podarí zabezpečiť spoluprácu všetkých členov výborov a všetkých členov parlamentu, aby sme to posunuli ďalej. A, a vyjadrujem vám všetku podporu, ktorú potrebujete. Ďakujem. Pani Meissner. Ďakujem, pán predseda. A budem hovoriť tak, aby ste nemuseli použiť kladivko. Ďakujem pani komisárke. Je to úžasné, čo vyrokovala. A ďakujem všetkým kolegom, ktorí tam boli. Naozaj, to je historická udalosť chcem to počiarknúť, COP21, to sme si nemysleli, že sa to podarí, že to všetci e, podporia. A samozrejme, podpis ešte neznamená všetko. Musím ale úprimne povedať, že som bola dosť skeptická, či to takto sa podarí. Ale teda to, čo sa podarilo, je to, čo sme chceli. Ale musím povedať, že e, som mala obavu, že ak to nebude celkom podľa našich predstav, tak každý bude robiť e, veci podľa seba. Takže teraz je potrebné, aby sme sa spojili. Ja viem si predstaviť, že keď budeme mať vlastne každé tri roky nové zasadnutie a revíziu, takže by sme toto mohli využívať. Keď 21 e, podpísali a 1,5 stupňa, to by sme mali dodržať, teda ak sa to týka oceánov, tiež samozrejme e, koralových morí, ale ja si myslím, a to je moja otázka, Áno, máme už vodíkové lietadla, máme výskum, aby sa e, vodík dal používať ako palivo. Už sa uvažuje aj prostredníctvom elektrickej energie, takže tým by sme odstránili vlastne letecký benzín alebo tiež e, plyn, takže mnohé krajiny už to majú. Takže moja otázka je, kde vidíte možnosti, alebo či vôbec vidíte možnosti, že by sa tento proces dal urýchliť e, prostredníctvom dohovorov technologickým, e, cez technologický pokrok a ako by sa to dalo urobiť. Ďakujem. Ďakujem, pán Selimovič. Ďakujem, pán predseda. Ďakujem, pani komisárka, že ste medzi nás prišli. Sme vďační za to, čo ste vykonali a e, počuli ste tie slova vďaky, ktoré tu zazneli. A vaša práca si zaslúži uznanie. Teraz dovolte, aby som bol trošku kritický. A áno, všetci sa zhodneme na tom, že to nie je dosť. Moja otázka na vás je, aký máte plán, aby sme mali lepšie, konkrétnejšie výsledky z tejto dohody? Ako by sme mali postupovať? Ako chce EÚ prispieť k tomu, aby sa e, spresnila v detailoch táto dohoda? No a potom ešte chcem byť kritický aký e, je plán na posilnenie e, konkurencieschopnosti nášho leteckého, čo je leteckej dopravy a priemyslu. Ak krajiny budú mať možnosť nerešpektovať túto dohodu, ak to nebude povinné, ak tam bude tá dobrovoľná fáza, tak to potom poškodí vlastne konkurencieschopnosť e, leteckého priemyslu. Takže aký máte plán tomu predísť? A ako sa to premietne do spoločného trhu. Ja som člen parlamentu, bol vo Švedsku a to je čosi iné ako v Beneluxe. Áno, v Beneluxe môžete cestovať vlakom, ale mm, vo Švedsku nemôžeme cestovať vlakom. Tam potrebujeme elektrickú dopravu. Takže ako sa to dá implementovať do spoločného trhu? Viem, že to je ťažké, ale Chcel by som počuť nejaký plán. Ďakujem. Pani Kademakes, ako posledná. Ďakujem veľmi pekne. Mám prozbu po celej tejto diskusii. Ja vás vnímam ako osobu rokovania a viem, že to je veľký úspech, eh, ktorý sme tam dosiahli a samozrejme človek eh, eh, potrebuje aj takéto slova vďaky, ale na druhej strane sú tu veci, ktoré sa opakujú. Vy máte potenciál upokojovať veci a tu je nebezpečné, že zaspíme. Teda ide o to, aby sme sa pohli správnym smerom. To je prvý krik, pro, krok, aj pán Víze to povedal, ale musíme dať pozor, aby sme z tej radosti nad týmto úspechom, aby sme nezaspali na aby sme nezaspali na Vavrinoch, aby sme nezabudli pracovať, že tento prvý krok musí mať následné kroky. Lebo inak ten cieľ, ktorý sme si v Parískej dohode stanovili, nedosiahneme. Pre mňa je dôležité, povedať, áno, je to úžasné, čo sme dosiahli, ale je tu ešte veľa otvorených bodov a na tie sa sústreďme, sústreďme sa na to, čo je otvorené, čo sme ešte nedosiahli. Ďakujem veľmi pekne. A teraz dám slovo pani komisárke, aby zareagovala. Ďakujem veľmi pekne. Ďakujem za vaše slova vďaky a povzbudenia. To, toto je veľmi dôležitý krok. A e, som si istá, že ma nenecháte zaspať. E, áno, vnímam váš tlak, e, vašu otvorenú komunikáciu. Nebolo to vždy úplne priateľské a, a, a príjemné, e, ale bolo to užitočné. A ja spolu počítam s tým, že na nás budete vyvíjať ďalej tlak. A tiež ale o vás očakávam konštruktívny dialog. Teda sadneme si a budeme hľadať riešenia. A to je to najdôležitejšie. To je dôležité na to, aby sme dosiahli naše ambiciázne cieľy a, a ciele a aby sme boli proste lídrom v e, sektore leteckej dopravy. Nielen v priemysle, ale aj v službách. Myslím, že musíme mať na zreteli tento e, konštruktívny prístup. Mm, prejdem teraz tými hlavnými bodmi e, vo vašich poznámkach a otázkach a možno nezodpoviem všetko. Ak je to tak, tak potom e, sa na mňa obráte a môžeme reagovať písomne. Ja žiaľ musím potom hneď odísť, lebo máme ďalšiu konferenciu o financovaní dopravy. Takže nové ETS tá, teda, to bola tá, ten prvý blok poznámok. Teraz zatiaľ zvažujeme všetky možnosti a mm, poviem to, čo sa udeje v najbližších dňoch. Dnes mám toto prvé vystúpenie e, v iných inštitúciách, takže potom máme radu pre životné prostredie a v pondelok idem do Luxemburska, aby som sa stretla s radou, a e, s kolegom Kaneta a pripravujeme podrobnú správu o e, GMBM. A, a potom ste sa pýtali, e, pokiaľ ide o posúdenia, to vydáme v roku 2017 na začiatku kde budeme hovoriť o všetkých možnostiach. Tie hnacie princípy nás motivujú a tie chceme splniť. No a potom ciele EÚ pre, životné, pre klímu, tie máme na stole, tie si všímame. A ako som slúbila, tie e, hlavné princípy sme obhájili a budeme v tom pokračovať. E, tá malá participácia malých štátov, to ste boli kriticky, áno. E, teda Guatemala sa spomínala, e, to je výnimka, lebo oni sa pridali, pretože pre nich to je veľká príležitosť pre turistický ruch. Takže je tu viacej mot motivácií, ktoré môžu pozbudiť tie členské štáty, ktoré sa doteraz nepripojili. A mám istý osobný cieľ. Máme 65 dnes, ktorí sa pridali a dúfam, že keď budeme mať tú dobrovoľnú fázu, tak sa viacerí ešte pridajú. No a toto je, to, čo je dôležité, je, že EÚ bude mať dohodu prv ešte, aby si tie členské štáty, ktoré nemajú tie technické, to technické vybavenie, sa mohli pripojiť. Teda je dôležité, aby sme mali ambiciozne ciele, ale ak nemám v rukách nástroje, s ktorými tieto ciele môžem dosiahnuť, tak je to trošku ťažké, vtedy mám slabú pozíciu. Takže budeme pracovať na týchto nástrojoch, aby sme eh, ich mali k dispozícii. A áno, priemysel je toho súčasťou, technológia tiež. Bola tu otázka, aký typ technológií, e, propočné systémy, nové materiály, nová, nové spôsoby organizácií, biopaliva, dúfam, že to bude už štvrtá generácia. Takže to sú tie jednotlivé prvky, ktoré sme už zahrnuli do stratégie dekarbonizácie a bude to súčasť nášho plánu. Veľké štáty, hovoríte o Rusku a Číne, áno, očakávam, že Čína sa bude naplno zúčastňovať. Stretávam sa s čínskymi partnermi budúci týždeň tu v Bruseli a neustále to budem opakovať a vyzývať ich k tomu, aby sa k nám pridali, aby ostali po našom boku. A ešte musím povedať, že iba 6 krajín, iba 6 nepodpísalo dohodu o e, uhlíkovo neutrálnom raste, takže musíme na ne teraz vyviať tlak zo 91. Teraz, kvali, teraz kvalita tých kompenzácií e, je asi dôležité, aby som zopakovala, že budeme presadzovať veľmi kvalitné kompenzácie v rámci technických diskusí. A to, čo tam je a za čo sme, je vysoká úroveň správy. To bolo pre mňa rovnako dôležité, aby sme sa uistili, že akákoľvek krajina sa zaviaže, tak budeme mať možnosť aj kontrolovať eh, to, či to realizujú. Ambície a zopakujem, že je to prvýkrát záväzná globálna dohoda, inak neexistuje pre špecifické odvetvie hospodárstva a to predstavuje už 80 emisí. Preto vás vyzývam, aby ste mi pomohli toto percento ešte zvýšiť. Ale ostaneme pri tomto projekte, pretože tá realizácia pôjde aj nad rámec roku 2027. A opäť zdôrazním, že tieto technológie ETM sú tu, ale môžete mi pomôcť, pretože ja mám veľké problémy dekarbonizovať leteckú dopravu a vyriešiť otázku Gibraltáru. To je nad rámec toho, čo vlastne môže spraviť komisárka pre eh, dopravu. A môžem vám povedať, že prídeme o veľmi veľa peňazí a emisí CO2. Takže eh, to je veľká, veľká prekážka. Potom ste sa pýtali na transparentnosť. Uistím sa, aby ste boli rovnako zapojení ako doteraz. Budem vás naďalej informovať. Vždy príjmem vaše pozvanie prísť do parlamentu a hovorili sme o tom aj s ICAO, aj s niektorými inými, takže ten odkaz bol e, vyslaný. Dúfam, že sa to zlepší. Biopaliva je dôležité byť konzistentný celom odvetvi, ale biopaliva vidíme ako jeden e, z prostriedkov, ako dosiahnuť dekarbonizáciu v budúcnosti. Druhá, tretia generácia, tu som už spomenula, ale dúfam, že dovtedy už bude aj tá štvrtá. Príspevky EÚ. 44 európskych krajín sa snažilo dosiahnuť cieľ, na tom treba stavať aj v budúcnosti. A musím povedať, že to bol ďalší príspevok, o ktorom som ešte nehovorila, ale spolupracovala som aj s kolegom Kanetem. Boli sme na jednej vlnovej dĺžke, vzájomne sme sa informovali a to bola aj naša sila. a tá ambiciózna koalícia naozaj zaslala e, jasný odkaz medzinárodnému spoločenstvu. Za ruky, vážený kolega, môžem vám ich dať toľko, koľko chcete, ako pre čokoľvek iné v živote, ale vedzte, že ja verím v tej ambiciozne ciele EÚ v oblasti boja proti klimatickým e, zmenám naozaj treba dosahovať cieľe nielen v oblasti leteckej dopravy, ale aj iných fóriem dopravy. E, mení sa aj e, automobilový priemysel, pretože sú prepojené vozidlá elektrické vozidla, čiže ambiciozná agenda, ktorá napreduje, výrazné kroky aj v oblasti námornej dopravy prístavy letecká. Tu e, taktiež sa presadzuje e, uhlíkovo-neutrálny e, rozvoj a rast. Čiže doprava asi skutočne začala reagovať na ten apel, aby boli oveľa všímavejší, čo sa týka životného prostredia. Takže ja budem robiť maximum, ale po mne príde nový komisár, ktorý bude ešte ambicioznejší, ale každopádne budem robiť maximum za daných okolností. A teda záverom chcem zopakovať, že to, čo je naozaj dôležité, je pokračovať v spolupráci na úrovni inštitúcií, aby sme využili e, kritiku, ale aj konštruktívny prístup aby sme sa teda vždy pýtali, či je to možné. A to, na čom sme sa teraz dohodli, možné je. A zajtra bude možné ešte viac, pretože budeme tlačiť na všetkých úrovniach, ale musíme zachovať túto realistickú perspektívu na stole. Takže áno, apelujte na nás, my budeme reagovať a EU ETS nám eh, zvyšuje našu dôveryhodnosť a taktiež väčší manevrovací priestor na medzinárodnej scéne. Viem, že EÚ dosiahne svoje ciele aj v budúcnosti, aj celosvetovo. Každý si to teraz uvedomuje. Berú nás vážne, aj preto, že sme boli inkluzívni. Mm, žiadnu krajinu netreba vynechať takže musíme investovať a ja som rada, že, inve- že komisia navrhla 44 miliard eur pre Afriku a susedné krajiny. Ide o to investovať do rozvoja, zapojiť ich cez konkrétne e, proje- projekty, aj doprava tu bude hrať významnú úlohu a postupne na všetkých úrovniach sa pomaly približíme k tomu, o čo nám všetkým ide, teda dosiahnuť cieľe ambicioznej klimatickej agendy. Spoločne sa nám to podarí. Takže ďakujem za vašu podporu aj kritiku. Ďakujeme pekne, vážená pani komisárka. Ďakujeme za to, že ste tu boli, aj za všetky informácie, vysvetlenia. Chceme sa vám poďakovať aj za to, že ste odpovedali na väčšinu otázok, ktoré vám boli položené a budeme teda pokračovať ďalším bodom na našom programe. I invite Mr. Corbett. Pána Corbetta teraz e, prizvem hore ku mne. Pôjdeme na ďalší bod. Thank you. Thank you. V prvom rade sa chcem poďakovať pánovi Korbetovi za to, že prijal naše pozvanie na túto diskusiu s výborom Envy, predtým ako budeme hlasovať o návrhu stanoviska. Prosím, stručne odprezentujte hlavné zmeny, ktoré navrhujete v rokovacom poriadku, ktoré by mali dopad na prácu nášho výboru. Nazveme hlavne tie, ktoré sa týkajú medziinstitucionálnych rokovaní a dohod v druhom čítaní. Ako viete, hovorili sme o tom aj bilaterálne dnes ráno a verím, že sa nám podarí nájsť e, vhodné riešenie. Chcem zdôrazniť niektoré body, ktoré sa týkajú e, návrhu 265, ktorý sa javí byť problematický ako pri druhom čítaní rokovania už nebudú založené na návrhu komisie, ale na e, postoji rady z prvého čítania. Čiže v mnohých prípadoch e, to nebude pokrývať to, čo bude v postoji rady, alebo to nebude reagovať na prístup rady. Čiže mm, by bolo možné sa odkloniť od postoja parlamentu v prvom čítaní. Pre nás je to zásadné, keďže sa to jasne odzrkadluje aj v článku 73c. Myslím, že rozhodnutie začať e, rokovania, to by malo byť po hlasovaní, aby proces bol e, transparentný a aby bolo možné prekladať aj konkrétne pozmaňujúce doplňujúce návrhy, pretože inak nebude možné rokovať o technickej legislatívy, tak ako to robíme na tomto výbore ENVY. Takže predtým, ako dám slovo pánovi Korbetovi, ešte chcem kolegom povedať, že po dnešnom bilaterálnom stretnutí sme vypracovali ešte ďalšiu alternatívu Zohľadili sme všetko, čo povedal pán Korbet a zaslali sme to koordinátorom. Na začiatku tohto pobedia e, ľutujeme to načasovanie, ale nebol žiaden manevrovací priestor. Takže, pán Korbet, nech sa páči, môžete vysvetliť váš postoj. Ďakujem za pozvanie. Som rád, že som na tomto výbore že práve tento výbor bol eh, pionierom pri mnohých otázkach. Keď prvýkrát parlament získal spolu rozhodovacie právomoci. Eh, na začiatku sa to netýkalo všetkých, ale iba niektorých oblastí, čiže životného prostredia a ochrany spotrebiteľov. To boli tie prvé dve oblasti. To boli akísi pionieri v rámci spolurozhodovacieho procesu to bol začiatok medziinstitucionálnych rokovaní. Čiže tento výbor sa zapísal do dejín parlamentných postupov. Moja správa o všeobecnej revízii rokovacieho poriadku pokrýva viacero bodov a pracovalo sa na tom dva roky. Na pracovnej skupine bola tam zastúpená každá politická skupina bola tam aj e, task force a zase tam bol zastúpený každý jeden sekretariát. Takže nebola, nie je to obvyklá správa, kedy spravodajca predloží e, návrh, e, potom sa rokuje o kompromisoch. Nie, teraz moja správa je výsledkom dvoch rokov kompromisnej práce. Takže dúfame, že to prejde bez veľa zmien, ale ak naozaj to bude potrebné, tak eh, si samozrejme vypočujeme návrhy. Kľúčové body ste už spomenuli. Rokovania medzi inštitúciami pred eh, druhým čítaním v Európskom parlamente. Inak povedané, čiže po prvom čítaní na rade a v parlamente keď sa rokuje, tak sa nám zdá, že je úplne jasné, že východiskom je postoj každej jednej inštitúcie v prvom čítaní, tak rady, ako aj parlamentu, v pléne. To musí byť východisko. Všetci vieme, že pri rokovaniach musí byť nájdený kompromis. To je v E, zmluve, sú to naše pravidle, trialógy a tak ďalej musia vyústiť do kompromisu, takže každý musí urobiť ústupok. Bolo by pekné, keby to <laughs> robila len rada, ale väčšinou to nestačí obe strany. To musia spraviť. Takže keď hovoríme, že mandát je stanoviskom parlamentu v prvom čítaní, tak je jasné, že neočakávame, aby parlamentní vyjednavači povedali, že toto je naše stanovisko a nemôžeme sa nejako od neho odkloniť. E, naozaj východisko by malo byť to, čo prešlo v pléne V našich pravidlách. Nemôžeme povedať, že výbory si môžu vybrať iné východisko a ignorovať to, čo e, schválil parlament. My však môžeme povedať, a o to sa snažíme, že keď postavenie rady obsahuje nové prvky, ktoré nie sú e, obsiahnuté v stanovisku parlamentu z prvého čítania, tak e, výbor môže prijať usmernenia pre vyjednávací tým. Čiže môže výbor zohľadniť nové prvky a vypracovať usmernenia na ich úrovni. Nemusí sa to vrátiť do plena. Nové prvky to je iné ako nové časti textu. To môže byť e, nový politický faktor napríklad. A výbor môže poskytnúť nové úsmernenia vyjednávačom, ktorí by za normálnych okolností boli členovia vášho výboru. Čiže vždy bude úzky vzťah a potom by to bol ten mm, obvyklý priebeh, teda trialóg a vtedy vyjednávaču vyjednávači parlamentu sa vrátia na výbor a povedia, že tuto sa nepohneme, ak neustúpime, ale tu by mohla ustúpiť rada a bol by to e, rozumný kompromis. Takže o to ide. Po dnešnom stretnutí s pánom Laviom, našim predsedom, sme sa snažili zlepšiť e, E, tento článok, aby to bolo úplne jasné. Nehovoriť iba o postoji rady z prvého čítania, ale povedať aj, že to bude podliehať aj e, článku 69. To ste už spomen- ten ste už spomenuli, čiže e, spôsob, ako sa odklaniť od postoja Európskeho parlamentu v prvom čítaní, ak došlo napríklad nejakým voľbám s cieľom zohľadniť demokraciu. To by bolo objasnenie. A potom niekoľko ďalších redakčných zmien. Ale myslím, že toto by malo stačiť na to, aby to bolo priateľné a fungovalo v praxi aj pre váš výbor, aj ostatné samozrejme. Ďakujem pekne za pozornosť. Ďakujem veľmi pekne. Musím povedať, že a to už som spomenul predtým, ale zdôrazním to, že po stretnutí z dnešného rána eh, po usmerneniach, eh, ktoré boli predložené vo formách pozmeňovacích návrhov, sme Zopakujem to ešte aj do svojho mikrofónu. Po stretnutí z dnešného rána sme pridali a v súčasnosti máme aj e, bod, e, ktorý je vo forme pozmeňovacieho návrhu a ktorý je pre nás jasnejší, akým spôsobom chceme pracovať, aby sme mohli do našej práce e, jasne zaangažovať aj odkaz na negociačný typ. Teraz otvoríme diskusiu. Ehm, máme tu pána Torvalca, ktorý sa uchádzal o slovo. Ďakujem veľmi pekne, pán predseda. Ďakujem Richardovi za to, že je dnes eh, s nami eh, vo výbore pre rybárstvo. Eh, sme sa zhodli na mnohých veciach a dúfam, že to bude podobne aj teraz. Chcem si predstaviť situáciu, v ktorej sa môžeme nachádzať tu na výbore Envy mali ste veľmi peknú vetu, kde opisujete výbor NV ako príklad parlamentnej demokracie. Mohlo by to byť aj také sveté miesto parlamentnej demokracie. Pozrela som sa na tento súbor po, po, na súbor ILOK po voľbách. Tento dokument bola zdieľaná zodpovednosť medzi Envy a ITRE, čo e, samozrejme ďalej komplikuje túto situáciu, pretože v druhom čítaní e, bolo Envy ponechané vonku, avšak e, aby sme vedeli zabezpečiť, že budeme poznať konečný výsledok aj po trialógu, museli sme mať neustálu konverzáciu s tými, ktorí stáli mimo, ktorí stáli vonku, mimo tohto procesu. A museli sme brať do úvahy ich e, názory. Čo by mohla e, vzniknúť aj situácia, že aj druhé čítanie mohlo dopadnúť veľmi zle. Takže začínam tou rozdelenou zodpovednosťou, ktorá nie je obvyklá, musíme chápať, ako aký zložitý trialóg v druhom čítaní môže byť a obvyklá aj je. Tento dokument bol zároveň veľmi technicky zložitý, pretože sme sa museli vysporiadať s dvomi technickými smernicami a zmeny v znení mohli zničiť celý výsledok nášho snaženia. Ideologicky to bola takisto veľmi zložitá otázka, pretože jednotlivé skupiny, a dokonca aj keď sme mali medzi tým voľby, jednotlivé skupiny mali e, veľmi e, jednoznačné postoje a disponovali faktami k tomuto dokumentu. Takže takáto je situácia, aká môže byť, keď vytvárame pravidlá, ktoré znemožňuje zobrať do úvahy všetky tieto záležitosti, potom niekto zvonku mimo tejto bubliny sa nás opýta, aj vy máte u vás v údolí mumintrolov? E, Eh, vy vôbec chápete, o čom je reálny život? To je problém, na ktorý narážame. A samozrejme, to môže spôsobiť problémy demokracie a poškodiť pozíciu parlamentu v rokovaniach, pokiaľ budeme vytvárať eh, také pravidlá, ktoré sú tak úzke, že sa už e, nedajú použiť na reálnu situáciu, neobsahujú žiadnu flexibilitu. E, e, myslím si, že aj Erik by tu mal byť, aby poskytol svoj pohľad na túto situáciu, pretože bola zodpovedná za druhé čítanie. A to vám samozrejme nemusím vysvetľovať to je iba v krátkosti naša pozícia a váš prístup k tomuto problému je pre nás nesmierne dôležitý. Ďakujem veľmi pekne, pani Girling. Ďakujem veľmi pekne, pán predseda. Ďakujem, Richard. Chcela som spomenúť ďalší scenár, pán Kadembak tu je a on bol aj spravodajcom. Bol to dokument, ktorý prechádzal naprieč parlamentami, naprieč volebnými obdobiami a je to zložitá situácia v mandátoch, pretože to bola e, rámcové nariadenie v tomto výbore, ktoré materiálne ovplyvňovalo rokovanie, e, rokovanie e, ohľadom ďalšej záležitosti a stýkalo sa to biologického hospodárstva, pôldohospodárstva. A my sme mali mandát, ale aj e, výbor pre podohospodárstvo mal mandát a boli sme v konflikte. A boli sme vo veľmi významnom a rozsiahlom konflikte, ako sa s tým e, vysporiadame. A e, škým nás veľmi schopný spravodajca nevymanévroval z tohto konfliktu. Avšak je tu otázka, je tu hierarchia mandátu, e, pretože my sme si vtedy mysleli, že my sme prešli e, plenárkou a že náš mandát je tým pádom silnejší. Máte k tomu, môžete k tomu zaujať nejaký postoj? A niektorý výbor silnejší mandát ako iný? E, ďakujem, pani Konečná. Ďakujem veľmi pekne, pán predseda pán spravodajca. Ja som mal pripravené ďalšie vystúpenie, ale skrátim ho e, iba na e, výbor Envy. Chápem snahu o zefektívnenie legislatívneho procesu a o jeho zrýchlenie. E, tie plánované zmeny podľa mňa mm, majú za cieľ slúžiť iba veľkým politickým skupinám, e, k tomu, aby dosahovali svoje ciele a potlačiť tie skupiny, ktoré predstavujú odlišné politické smery. Vy ste predstavili dva návrhy kompromisov. A mne z toho vychádza snaha obmedziť flexibilitu výborov a ich význam na úkor plenárneho zasadnutia, čo je samozrejme vzhľadom na to, že na výboroch aj predstaviteľov veľkých frakcií hovoria inak, ako nakoniec ich frakcie hlasujú. Je z toho vidieť snaha, aby sme, e, aby sme povedali, Robíte si na výbore, e, čo chcete, ale na plenárke si urobíme, čo chceme my. A tu by som sa vás konkrétne chcela opýtať na návrh kompromisu 1b. Čo presne podľa e, vás znamenajú tie guidelines, ktoré výbor môže prijať? Akým e, spôsobom budú pre ďalšie rokovanie výboru záväzné a či ich výbor následne môže zmeniť? Z tohto kompromisu mi teda vyplýva iba snaha nám skôr zviazať ruky do budúcnosti, a e, umožniť ďalšie neoficiálne kulárne jednania než transparentnosť. Takže e, ak by ste e, pri zajtrašom hlasovaní by ste mohli obmedziť túto konkrétnu vec. Ďakujem. Ďakujem veľmi pekne. Predtým, než odovzdám slovo naspäť pánovi Korbetovi, chcel by som počiarknúť, o čom sme hovorili dnes ráno to bol jasný odkaz e, na článok 69, ktorý bude spomínať všetky tieto rozličné aspekty. A potom z môjho pohľadu e, to môže byť veľmi užitočné pre naše rokovania. Takisto sme e, dodali aj formu pozmeňovacích návrhov, pretože chceme mať jasnú diskusiu, jasné hlasovanie a to nie len návrh e, od negociátora či výboru a z našeho pohľadu to môže byť lepšie v porovnaní e, s, so starým návrhom. Takže pán Korpec, ale teraz vysvetlí bližšie, aké je jeho pozícia. Ďakujem veľmi pekne za zaujímavé prípady, ktoré boli uvedené ako príklad. V prvom rade mi dovolte povedať, že tie správy, ktoré presahujú volebné obdobia eh, jednotlivých parlamentov, čiže pred a po voľbách, pravidlo 69, ktorý je už v rokovacom poriadku, jasne hovorí, že parlament má právo eh, prísť s novými nápadmi, e, pretože, ktoré sa môžu odlíšiť od tých návrhov, ktoré boli e, líšiť od tých návrhov podaných v prvom čítaní. E, pretože parlament sa a pomery síl v parlamente sa môžu zmeniť a samozrejme tie výhrady môžu byť iné, takže sa možno ak sa menia volebné obdobia, odkloniť od návrhov v prvom čítaní. Čo sa týka prípadu, kedy sú zodpovednosti zdelané s inými e, výbormi. To samozrejme je prierezové všetkými e, pravidlami rokovacieho poriadku, pochopiteľne. Avšak čokoľvek urobíte, aby ste získali dohodu e, s iným výborom, je v poriadku, pokiaľ to nie je protirečivé s tým, čo parlament už raz prijal a chcel by som uviesť iba takú krátku ilustráciu. Parlamentná pozícia je, že niečo musí byť na úrovni 75 e, Pozícia, ráda, e, pozícia rady je, že to má byť 25 Mandát parlamentu je začať na 75 a, a prijať taký kompromis, ako je len potrebný čo však parlament nemôže urobiť, ani výbor nemôže urobiť, nemôže povedať, že začneme na 90% rokovať. Všetko medzi našou začiatočnou pozíciou, čo je schválené parlamentom, a pozíciou rady, to sú tie limity, medzi ktorými je potrebné nájsť kompromis. A to je to, čo toto pravidlo znamená. Takže e, e, nedáva vám to úplne biankošek, e, kde môžeme byť drsní a kde môžeme byť e, mm, zhovievaví. E, to všetko samozrejme môžete urobiť, pokiaľ medzi tým neprebehnú voľby, aby ste sa nezačali uberať úplne v inom smere, ako rozhodlo prvé čítanie v parlamente. Takže to by som chcel objasniť to, čo som mal na mysli. A samozrejme, máte pravdu, pravidlá by nemali e, sťažovať našu prácu. Áno, samozrejme, je to tak. Čo však nemôžeme urobiť, je, že niečo uvedieme v pravidlách, ktoré hovorí, že výbor môže ignorovať to, čo sa deje v plinárkach. Som si istý, že váš výbor by to neurobil, avšak E, sú výbory, kde by ľudia určite povedalo, hm, to sa nám nepáčilo úplne, čo bolo rozhodnuté na plenárke a budeme to ignorovať. Ale nemôžete to urobiť, pretože parlament prehovoril ako celok. A to je aj odpoveď na otázku e, pani Gierling. Mandát z plenárky je silnejší z inštitucionálneho hľadiska. A to je samozrejme aj dobrý moment spomenúť aj niečo iné, čo je spomenuté v rokovacom poriadku a čo sa týka rokovaní o prvom čítaní. A keď sa výbor rozhodne otvoriť trialóg počas prvého čítania, potom ako prijal svoju správu, ale predtým, než táto je predložená na plenárku, toto rozhodnutie bude oznámené na plenárke a e, potom je tu obdobie 24 hodín na námietky. Pokiaľ príde námietka, e, potom sa bude hlasovať iba áno, nie. A výbor buď bude môcť rokovať, alebo nemôže byť. Pokiaľ nie, potom je rokovanie o prvom čítaní a hlasovanie a potom môžete ísť rokovať. Pokiaľ nie sú výhrady, potom výbor má E, tichý súhlas plenárky a má tu extra, e, extra legitimitu na rokovanie, ktoré nemôže byť spochybňované inými. Pána Konečná, e, musím povedať, toto, tu nám nede o to, aby sme pomohli veľkým skupinám. Tam bol zástupca každej jednej skupiny a takisto aj e, z nezaradených, e, ktorých sa zúčastnili po dlhom čase. E, bol to koncenzuálny prístup a, a nechceme tak týmto spôsobom okašľať nikoho. Chceme, aby parlament fungoval efektívnejšie a lepšie. Áno, odráža to fakt, že, že parlament ako celok ak príjme rozhodnutie, e, tak e, e, rozhodnutie parlamentu ako takého je silnejším rozhodnutím ako rozhodnutie v rámci výboru. A to zdôraznilo ako aj predseda, že práve takéto rokovania sú dôležité a kľúčové. A prakticky, samozrejme, keď rokujete s radou pri čas druhého čítania a máte výsledok, kto a ako povie. Hm, nie som si teraz úplne istý, že vaše usmernenia neboli podľa rokovacieho poriadku. Toto sú usmernenia. Vy, vybrali sme toto slovo guidelines alebo usmernenia vzhľadom na flexibilitu, ktorú ste veľmi správne spomínali a e, samozrejme tieto usmernenia môžu prijať formu konkrétneho pozmeňovacieho e, návrhu. Ja by som však navrhol, e, ale vo forme pozmeňovacích návrhov ku návrhu rady, aby som to ešte doplnil. Dúfam, že to pomôže. Vďaka. Pán Torvald, nech sa páči. Ešte jedna otázka. Príklad, ktorý ste uviedli, 75 a 25 e, ak ide o čísla. Je, sa to povie veľmi jednoducho. Ale stanoví sa to veľmi jednoducho, že pozícia plenárky je tu. Avšak obvykle to znenie e, môže byť oveľa komplikovanejšie. A čo znamená e, zlavovanie zo svojich kritérií a čo znamená vystúpenie mimo tých kritérií, ktoré sme si stanovili, je, e, tam je veľmi nejasná čiara a e, ťažko povedať, kedy budeme môcť e, zlaviť a kedy uhýbame, pretože nie je to kvôli nejasným číslam, ale kvôli nejasným slovám. A teraz pán Balco, ja som si vás nevšimol. Ďakujem veľmi pekne, pán predseda. Ja som nechcel povedať nič, avšak Teraz by som rád reagoval k tomu, čo sme počuli. Ako nezaradený člen nie som súčasťou delegácie, ale myslím si, že hovoríme o teoretických záležitostiach, či akceptujeme to, že sme súčasťou zástupcov parlamentu. E, zástupný parlament znamená, že nepríjmame rozhodnutia technickej povahy, avšak každý jeden poslanec je oprávnený príjmať rozhodnutia ako niekto, kto sa zúčastňuje na plenárke. V národných parlamentoch, keď e, hovoríme o zdravotných záležitostiach. Nemáme tam doktorov, alebo keď, ma tam máme, e, keď hovoríme o iných záležitostiach, tiež tam nemusíme mať odborníkov. Keď hovoríme o za, zastupiteľskej demokracii, potom ten, kto nemusí byť nevyhnutne odborníkom, by e, mal prijať rozhodnutie, keď dostane e, politická skupina hlasovací zoznam, musí prijať e, rozhodnutie, ale zodpovedným spôsobom. To takisto znamená, že v niektorých prípadoch e, máme silnejšie mandáty, ako napríklad v prípade e, plenárky. E, plenárkový mandát je silnejší. Tento výbor je výbor, ktorý sa venuje klimatickým zmenám. A máte pomerne pravdu, keď plenárka povie 40 pre určitý cieľ, potom eh, by sme nemali hovoriť o 50% počas našich rokovaní ani o žiadnom inom. Musíme akceptovať to, že ten silnejší mandát je plenárkový mandát. Thank you very much. I don't... Ďakujem. Neviem, či si prajete reagovať. Krátko zareagujem na pána Torvalsa ten príklad, ktorý som uviedol s číslami, je jednoduchý, ale samozrejme je komplexnejší, ak sa prevedie do textu. Ale to ukazuje, že bude veľmi ťažké, že e, niekto bude argumentovať, že ste zľavi, zľavili z niečo, lebo sa to bude ťažko dokazovať. Takže to vás tak trochu môže chrániť. Ďakujem pekne. Myslím, že toto zasadnutie bolo užitočné, aby sme si vysvetlili niektoré otázky, ktoré máme a budeme o tom hlasovať zajtra. Chcem pripomenúť rozvrh, harmonogram, hlasovanie v Envy zajtra a AVKO bude hlasovať 7. alebo 8. novembra a plenárka bude v decembri. Ďakujem veľmi pekne, takže s týmto môžeme ukončiť a prejdeme k ďalšiemu bodu. The next point it is, uh, information. Ďalším bodom je výmena informácií o systéme včasného varovania a postup posudzovania rizika v oblasti nových psychoaktívnych látok. Spravodajcom je Christian Pozoj a Dávam mu hneď slovo, aby predstavil svoje stanovisko v návrhu. využívanie psychoaktívnych látok e, znamená vlastne porušovanie zdravia mnohých ľudí. Je to veľká e, otázka pre zdravie verejnosti. VHO hovorí, že nové psychoaktívne látky sú látky, ktoré, keď sa používajú v rámci jedného systému, majú e, vplyv na zdravie ľudí. Za minulé obdobie e, sme zaznamenali e, počet 101 látok, E, prostredníctvom e, systému včasného e, varovania v roku 2014. Nárast týchto látok spôsobuje obavy a je to výzva nielen pre občan, spoločnosť, pokiaľ je o prevenciu drogovej závislosti, ale aj pre oblasť klinickej a forenzickej, forenznej toxikológii. V minulých rokoch sme mali nárast No, používania NPS. Monitorovali sme 450 látok e, zo strany európskych inštitúcií. Je to vlastne dvojnásobný počet e, e, v porovnaní so systémom OSN. To znamená, že máme prísnejší systém včasného varovania a zabezpečuje rýchle, rýchlu reakciu. Chcem vylepšiť e, tento text, aby sme mali lepšie výsledky v podávaní správ a posudzovaní rizika e, v oblasti nových psychoaktívnych látok. Veľa sa vykonalo, pokiaľ išlo, e, išlo o porovnateľnosť údajov a tiež pokiaľ ide o monitorovanie používania týchto látok. Ale stále mám e, predpokladám, že e, využívanie týchto látok bude rásť a preto je to veľmi veľká výzva. Problém e, predstavujú aj nekonzistentnosti, pokiaľ ide o metodológiu. Faktory k tomu prispievajú, by mali umožniť vytvorenie akčných plánov, ktoré budú dlhodobé musíme zohľadniť informácie, ktoré sa týkajú toxicity látok NPS a relevantnosť vo vzťahu k iným látkam a tiež existujúce zdravotné, zdravotný stav. Máme málo času, ale predložím niekoľko e, pozmeňovacích návrhov, ktoré sa sústredia na posudzovanie rizika. A očakávam teraz na poznámky kolegov. A tiež sa pripravujem zorganizovať stretnutie tieňových spravodajcov a prídeme medzi vás s novými informáciami. Ďakujem. Ďakujem veľmi pekne. Kto by si s kolegou prijal prehovorí pán Silivovič? Ďakujem veľmi pekne, pán predseda. hoci toto je okrajová otázka v tomto výbore, je to veľmi dôležitá téma. Všetci, ktorí máme deti v tomto veku, eh, a prichádzajú do kontaktu s internetom, tak my vieme, o čom tu hovoríme. Je dôležité, aby sme konali. Preto sa chcem spravodajcovi poďakovať za veľmi dobre odvedenú prácu. Je to dobré východisko pre ďalšiu prácu indikátory naznačujú, že nedochádza k spomaleniu e, prístupu k e, týmto látkam. Skôr naopak, veľký počet látok sa otvorene predávajú ako legálne náhrady, teda kanabis, metamfemín, kokain a heroin. Samozrejme, e, zvýšil sa prístup prostredníctvom globálnych sietí a e, týka sa to krajín, ktoré nemajú dostatočnú e, právnu štruktúru, e, zásobovanie e, je veľmi sofistikované a obchádza e, zákonné predpisy, ktoré chránia tento trh teda vstupujú na náš trh ako prírodné alebo rastlinné extrakty, aby e, posilnili dôveryhodnosť týchto látok. Mm, samozrejme sú označené ako látky, ktoré nie sú pre e, ľudskú spotrebu a tak ďalej, aby oklamali regulátorov a na, na národnej a európskej úrovni. Tieto alarmujúce trendy e, preukazujú, že musíme konať ako Európa je to veľmi vážna téma. Európsky parlament eh, prijal legislatívne uznesenie eh, vo vzťahu k oznámeniam eh, komisie v roku 2014, ale rada neprijala žiaden všeobecný prístup. Ja som presvedčený, že legislatívny návrh, ktorý máme dnes pred sebou, zlepší systém včasného varovania EÚ a postup posudzovania rizika v oblasti nových psychoaktívnych látok. Ako tieňový spravodajca som presvedčený, že náš výbor prispieje svojou expertízou aj pre výbor LIBE. Mali by sme zvorazniť tri zásadné body. Psychoaktívne látky predstavujú veľmi širokú kategóriu produktov. Niektoré sú ako e, potravinové e, doplnky a sú predávané online ako e, v oblasti fitness shopov, niektoré sú predstavené ako chemické látky pre, chemický, pre, pre vedecký výskum, alebo ako rekreačné drogy, alebo lieky. Niektoré sa ponúkajú atraktívne online ako produkty v tretich krajinách preto si myslím, že je veľmi dôležité, aby sme e, vzali na vedomie túto širokú, spekt, širokú spektrálnosť týchto produktov. Po druhé, ak máme údaje a vedecké dôkazy o škodlivosti týchto produktov, ale tu je ten problém. E, hneď ako prídu, e, ako získame vlastne vedecké údaje, ktoré nám poslúžia na zákaz, už máme na trhu novú látku, takže nebudeme naivní. Psychoaktívne látky sa dostávajú na trhu veľmi rýchle. Máme prípady, kde máme pomerne málo dôkazov, vedeckých dôkazov, pokiaľ ide o škodlivosť. A preto Únia musí konať veľmi e, rýchle a efektívne, aby sme vyriešili tú dilemu. A po tretie, členské štáty a agentúry EÚ musia zabezpečiť, že posudzovanie rizika bude komunikované verejnosti a to zrozumiteľným spôsobom pre verejnosť. Hovoríme o látkach, ktoré sa dotýkajú zraniteľných skupín, mladých ľudí. V 2014 roku sme zaznamenali 101 nových psychoaktívnych látok, ktoré e, sme predtým nepoznali. A to bolo za ten jeden jediný rok. Teda tieto produkty prichádzajú na trh veľmi rýchle a rovnako aj miznú z trhu. Preto zrozumiteľné informácie sú veľmi dôležité v boji proti týmto psychoaktívnym látkam. Ďakujem veľmi pekne. Ďakujem, pani Konečná. Ďakujem, pán predseda. Chcem sa pánovi spravodajcovi poďakovať za prípravu tejto správy a jeho návrhov, ktoré chce ešte doplniť. Pri psychoaktívnych látkach je to do istej miery marný boj a nie sme schopní ho vyhrať. To, o čo nám má ísť, je, aby sme znížili riziko, ktoré psychoaktívne látky predstavujú. Už to tu zaznelo viackrát. O chvíli keď po týždňoch, mesiacoch e, určitú látku zakážeme, máme odvahu ju zakázať, lebo nie vždy máme dostatočné dôkazy e, že, o tom, že je životu nebezpečná, tak rôzni díleri už sú tri kroky pred nami a majú premyslených ďalších 45 látok, ktoré použijú a my sme stále krok za nimi. To je fakt. Tak toto je. Takže tento boj nikdy nevyhráme. Ale to, čo je našou úlohou a musí zostať našou úlohou, a tu ďakujem pánovi spravodajcovi, je to, aby sme, aby sme zefektívnili systém včasného varovania, aby bol flexibilnejší, aby sme si v istej chvíli dokázali povedať, že to alebo ono sme urobiť včas a varovať ostatné štáty, v ktorých ešte táto látka zostáva na trhu. Teda výmena informácií na voľnom trhu a ten voľný trh máme aj v oblasti psychoaktívnych látok, aby sme ho lepšie koordinovali ako jednotlivé členské štáty. Chcem ešte poznamenať, uviesť konkrétny príklad, ktorý som nedávno riešila a je ukážkou toho, ako naše snahy nie sú vždy účinné. Ide o pseudoefedríny, ktoré sú obsiahnuté v niektorých liek, liečivách, niektorých farmaceutických firiem, sú e, voľne dostupné na väčšine európskych trhov. A napriek tomu, že vieme, že s pseudoefedrinou sa v Čechách varí populárny, populárny pervitín, populárna droga v drogovom prostredí. A pretože sme v Českej republike dokázali s tou cestou, že lieky s pseudoefedrinom nie sú voľne predajné, tak vieme, že z okolitých štátov sa e, dodávajú e, na tony a Češi ďalej varia túto drogu. Je to látka, ktorú poznáme a, a, a je to látka, ktorá nie je dôležitá pre ľudský organizmus, nepotrebujeme ju pre liečbu, e, e, látku vieme nahradiť a nedokážeme to. Takže ocenujem tú snahu, aby sme varovali včas, aby sme upozorovali na problémy nových psychoaktívnych látok. No ale potom tu máme celý rad liečiv, ktoré slúžia na výrobu opiátov a drog. A nie sme schopní ich dostať e, z európskeho trhu nie sme schopní ich obmedziť. Napriek tomu, že vieme, že v týchto kombináciách je to veľmi dramatické. Takže vítam túto snahu, teším sa na spoluprácu s tieňových spravodajcov a áno, ako som povedala, nepodarí sa nám predbehnúť tých, ktorí zarábajú na psychoaktívnych látkach, ktoré zabíjajú, ale možno sa nám podarí urobiť niekoľko ďalších krokov, aby sme ich snahy obmedzili a, a ich situáciu čo najviac nepríjemnili. Ďakujem. Ďakujem. A teraz chcem dať slovo komisii, aby e, zaujala stanovisko k návrhu. Ďakujem, volám sa Ute Štýle, som z oddelenia pre drogy v DigiHome. Ako už zaznelo, tento návrh nadvezuje na balíček, ktorý sme už pripravili v roku 2013 a rada nebola v stave posunúť sa v tomto návrhu ďalej. Návrh, ktorý sme teraz predložili, ktorý vlastne pozmenuje zakladajúce nariadenie je výsledkom kompromisu, ktorý vznikol počas e, holandského predsedníctva a ktorý doviedol ku zmene prístupu a máme tu integrované ustanovenia o systéme včasného varovania o nových psychoaktívnych látakách do nariadenia. Tieto ustanovenia mali byť pôvodne v ustanovených podľa článku 114, pokiaľ ide o spoločný trh. A mali sa stiahnuť, e, pokiaľ išlo pracovný program pre rok 2017. Takže je to súčasť balíčka. Máme smernicu, o ktorej sa rokuje v rade. Je to vlastne revidovaný návrh podľa článku 83 zmluvy o trestnom práve a bude to základ pre kroky, ktoré môžeme robiť na úrovni EÚ, aby sme riešili otázku psychoaktívnych látok a aby sme ich vlastne zahrnuli do ustanovení o trestnom zákone v členských štátoch. Takže som rada, že som mohla prísť medzi vás a že e, tu máme boj proti týmto látkam. Potrebujeme rýchlejšie kroky. Ako ste možno videli, v tomto návrhu je mnoho toho, čo zjednodušuje postupy a, a skracuje termíny aj pre komisiu a pre všetkých hráčov v celom procese, aby sme lepšie mohli konať proti novým psychoaktívnym látkam. Ďakujem. Ďakujem veľmi pekne. A teraz na záver diskusie dávam slovo e, spravodajcovi. Ďakujem, pán predseda. Ja sa chcem poďakovať pánovi Salimovičovi, pani Konečnej za jej návrhy a tiež otvorenosť, aby sme spoločne vylepšovali ten text. A takto očakávame ďalších tienových spravodajcov. Ako som povedal, čo skoro budeme mať stretnutie. Termín na pozmeňovacie návrhy je streda 19. oktobra o 12. Eh, len v angličtine. A v novembri sa bude hlasovať. text, ktorý navrhla Európska komisia, je dobrý, má potrebné nástroje, aby sme posilnili systém včasného varovania. Našou úlohou je zlepšiť ten text a prijať e, tento legislatívny nástroj. Ďakujem veľmi pekne. Ďakujem. Tu môžeme ukončiť naše dnešné zasadnutie a uvidíme sa zajtra o 10. Ešte chcem doplniť termín na pozmeňovacie návrhy je streda 19. oktobra o 12. len e, v angličtine a hlasovanie bude 7. alebo 8. vo výbore Libe 17. E, novembra.